Dobré popoludne, dámy a pani. Nemáme svetla, ale máme mikrofóny. Máme tlmočenie a môžeme začať pracovať. Dúfam, že svetla zažnú neskôr. Neviem, prečo zrazu zhasli svetla. Možno to neskôr pochopíme. Takže otváram e, dnešné zasadnutie výboru Regín, ktoré bude pokračovať aj zajtra. Dnes, teraz začíname e, schválením programu. E, máte nejaké pripomienky k programu? Áno, nech sa páči. ďakujem pekne. V mede pani Damato ktorá e, momentálne tu nemôže byť. Chceli by sme, aby sa e, bod 5 presunul a aby bol neskôr len čo budú schválené súbory o viacročnom finančnom rámci. Myslíme si, že návrh komisie o predfinancovaní by mohol mať na to e, výrazný vplyv a potrebujeme e, viac času na to, aby sme sa tým e, riadne zaoberali. Ak to nebude možné posunúť e, tento bod 5, tak potom pani Damato aby chcela preskúmať tento návrh komisii na mimoriadnom zasadnutí, ak to bude možné. Ja e, teraz musím informovať e, členov výboru regi, že som dostala líso pani e, Damato a ona vyjadrila svoje námietky k bodu 5 nášho programu. A chcela som odprezentovať tento list, keď sa dostaneme k bodu 5. Ale v každom prípade, ak nemáte námietky, ak ostatné skupiny nemajú námietky, môžem sa rozhodnúť eh, odložiť bod 5 a bude sa o tom hovoriť na zasadnutí koordinátorov, aby sme eh, sa rozhodli, ako budeme eh, v budúcnosti pokračovať, pretože koordinátori rozhodujú o tom, ako budeme postupovať a posledne podľa tohto postupu, pretože to je mandát a iba koordinátori môžu zmeniť ten mandát. Takže teraz vymazávam bod 5 z nášho programu a začleníme ho do dnešnej schôdze koordinátorov. Dobre? Môže to tak byť? V poriadku. Ďakujem veľmi pekne. A s touto zmenou teda vyškrtávame bod 5 z nášho programu, ktorý sme mali mať dnes popoludní a presúvame ho na večer. A teda s touto zmenou môžeme schváliť program. Áno, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz ideme ďalej. Schválenie zápisníc zápisnice zo stretnutia 27. septembra. Návrh zápisnice je k dispozícii online a pokiaľ nemáte nejaké námietky momentálne, tak považujem túto zápisnicu za schválenú. Ehm, nevyužijem ten čas, ktorý tu mám na vyhlásenie predsedu. Dúfam, že na ďalšom stretnutí bude mať nejaké vyhlásenia. Ďalšie stretnutie by sa malo uskutočniť o 10 dní 3. decembra. A teraz ideme priamo k prvému bodu a to je zváženie návrhu stanoviska o e, založení Európskeho zboru Solidarity. E, pán Ivan Malet, Iva, pani Ivana Maletič je e, spravodajkyňou a máme tu aj tieňových spravodajcov. Takže pani Maletič, nech sa páči. Máte slova. Thank you very much. Uh, I'm very happy. Ďakujem veľmi pekne som naozaj e, veľmi rada, že môžem byť spravdajkyňou e, pre tento spis, najmä pre mladých ľudí, pretože týmto vytvárame príležitosť e, pre mladých ľudí. Môžu ťažiť z tohto programu mladí ľudia v Európe a aj z krajín okolo Európy. Solidárne činnosti, ktoré sú ponúkané mladým ľuďom, by mali byť zamerané na tých ľudí, ktorí momentálne e, sa nevzdelávajú, ktorí sa nezaškolujú nikde a e, tento program by mal byť veľmi kvalitný a mal by povedať potrebám e, spoločnosti a komunity. Podľa mňa je dôležité čo najviac jednodušiť tento spis v procese implementácie a chcela by som zdôrazniť, že účastníci dobrovoľných programov by mali byť plne kompenzovaní a majú im byť plne zaplatené eh, náklady napríklad na ubytovanie, na dopravu a niektoré ďalšie eh, drobné náklady ktoré eh, sa nevrali do vahy na začiatku. Takisto plne podporujem tú skutočnosť, že každý subjekt, eh, ktorý sa chce zúčastniť na práci Európskeho zboru Solidarity, by mal dostať eh, kvalitatívne označenie. Malo by sa to potom revidovať nie periodicky každé tri mesiace, ale dajme tomu, e, že raz za dva roky. A v tejto e, súvislosti budeme kontrolovať e, výkonnosť a úspešnosť tohto subjektu. Takisto si myslím, že zverejňovanie a šírenie príležitosti a výsledkov aktivít podporených programom by sa malo podporiť a zverejňovať by sa malo nielen na európskej úrovni, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni. Mali by sme pravidelne informovať o výsledkoch o tohto programu. A pokiaľ ide o zjednodušenie, ktoré som spomínala, e, myslím si, že potrebujeme ďalšie zlepšenie existujúcich finančných postupov. A mali by sme e, dávať prednosť s jednodušeným nákladom a, takisto potom zjednodušiť požiadavky na príjemcov. Potom tu máme interné kontrolné normy a pravidlá pre riadenie finančných prostriedkov únie alebo grantov ale mali by sme zobrať do úvahy zjednodušovacie požiadavky a nemali by sme uvaľovať dodatočné bremeno na účastníkov a zúčastnené organizácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Maletič. A teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom. Pán Howard tu nie je. Je tu niekto? Zaňho? Nie. Tak začnem pánom klasovským, Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Som presvedčený o tom, že Európsky zbor Solidarity bude ľahko dostupná príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa budú môcť zapojiť do dobrovoľníckých prác a dá im to príležitosť naplánovať si E, projekty Solidarity e, z vlastnej iniciatívy budú e, môcť rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, ktoré budú potrebné pre ich osobný a profesionálny rozvoj a zvyši to ich možnosť zamestnania. Ja som za návrh nariadenia, ktorým sa zakladá Európsky zbor Solidarity pre roky 2020 2027. Myslím si, že musíme investovať do mladých ľudí a preto som veľmi rád, že vidím aktivity zamerané na zvýšenie účasti mladých ľudí v sociálnych veciach, vrátanie dobrovoľníctva. A predovšetkým ma teší zameranie na príležitosti pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitosti. A dúfam, že v budúcnosti, keď budeme pracovať na nariadení, tak príjmeme praktické riešenia, ktoré umožnia eh, zvýšenie eh, sociálnej inklúzie. tak aby ľudia e, v znevýhodnenej situácii sa tiež mohli zúčastniť práce Európskeho zboru Solidarity. To si však vyžiada zdôraznenie identifikácie týchto mladých ľudí a prípravu podmienok tak, aby mohli byť aktivitní. E, bude si to vyžadovať aj e, zlepšenie sociálnych zručností a mali by si uvedomať, aké majú možnosti a zručnosti. Pozitívom je e, to, že sú tu príležitosti pre mladých ľudí a e, podľa mňa v nariadení musíme rozlíšiť, e, medzi, rozlišovať medzi dobrovoľníckou a profesionálnou prácou. Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa tieto dobrovoľnícke e, práce zneužívali namiesto normálnej práce. Naozaj by sa to malo robiť v prípadoch, ktoré si vyžadujú solidaritu. Pokiaľ ide o tieto solidárne aktivity, treba podporovať starších ľudí, ľudí s postihnutím, ľudí, ktorí e, potrebujú podporu, ako aj aktivity, ktoré podporujú medzigeneračnú solidaritu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Austrievičus, ďalší a tieňový spravodajca, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať e, pani spravodajkyni Ivane Malatič za tú vynikajúcu prácu na programe pre Európsky zbor Solidarity. Väčšina navrhnutých pozmeňujúcich návrhov e, je dobrých, som s nimi spokojný a preto plne e, podporujem mnohé z pozmeňujúcich návrhov. Iba jedna vec e, tu vytrča v správach, teda v stanovisko um, spravodajkyne hovorí, že e, kvalitatívne označenie treba revidovať a kontrolovať raz za dva roky. E, návrh e, Európskej komisie hovorí periodicky a možno je to príliš vágne, ale podľa mňa to dvojročné obdobie je riskantné, pretože to môže vytvoriť príliš veľkú byrokraciu pre všetky zúčastnené organizácie. Ak sa snažíme umožniť aj menším organizáciám na miestnej úrovni zúčastniť sa tohto programu, tak e, administratívne bremeno by malo byť znížené na minimum, pokiaľ ide o e, tieto e, kvalitatívne značky. A obnova každé dva roky by mohla byť trošku problematická. Zamyslíme sa nad tým. A je tu vysoké riziko, že prídeme o túto mm, peknú myšlienku e, tým, že tu bude príliš veľké administratívne bremena, príliš veľká byrokracia. No a chcem sa však poďakovať e, pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu a teším sa na ďalšiu prácu pri hľadaní e, záverečných a optimálnych riešení. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší tieňový spravodajca Máme tu niekoho zo strany zelených? Nie. Tak, pán Adinofri, nech sa páči, máte slovo. E, pani Adinofri, e, ďakujem veľmi pekne. Ja som si prečítala veľmi pozorne tento spis, pretože um, som tiež členkou príslušného výboru a myslím si, že je to naozaj dobrý program. Treba ho podporiť, e, pretože nám umožňuje e, uplatniť e, naše dobré myšlienky. Mám tu však isté dôvody na obavy. V prvom rade nepresvedčila má možnosť financovať iné aktivity, eh, než eh, je dobrovoľníctvo. Eh, napríklad sú tu stáže a tu môžeme podkopať dobrovoľníctvo a môžeme vytvoriť predstavu, že Európsky zbor Solidarity možno využiť ako nástroj v boji proti nezamestnanosti mladých. Nezamestnanosť mladých je vážnym problémom. A trápi e, štáty na juhu Európy. E, mali by sme skôr mať e, konkrétne politiky v oblasti práce, aby sme našli tieto pracovné miesta pre mladých ľudí, pretože inak takto sa vystavujeme riziku, že títo mladí ľudia sa dostanú do nepríjemnej situácie, keď budú dostávať zmluvy na dva mesiace na dobrovoľnícke práce. Takže ja by som vyškatla tento aspekt. Potom je tu obmedzenie eh, pre firmy, ktoré vytvárajú zisk. A mladí ľudia by nemali byť zneužívaní a môžu sa objaviť takéto prípady zneužívania. Môže sa stať, že firmy budú využívať mladých ľudí na to, aby pracovali pre nich zadarmo. A budú pracovať e, na projektoch, ktoré nemajú absolútne nič e, spoločné e, so šľachetnými hodnotami dobrovoľníctva. Môže sa stať, že nadnárodná spoločnosť využije ten program a bez toho, aby mala akékoľvek solidárne ciele. Myslím si, že to je nepriateľné, pokúsime sa to napraviť. Mám takisto e, ist, niekoľko pripomienok rozpočtu programu v období 2018 až 2020. E, je tu rozdelenie e, sumy v rozpočte na profesionálnu a dobrovoľníckú časť 10 a 90 a v novom rozpočte toto rozdelenie nebolo zachované. E, dúfam, že je to len chyba a že to komisia neurobila umyselne. Rozlíšenie medzi týmito dvoma rozpočtami sa vyhýba paradoxným situáciám, pretože inak sa opäť môžeme dostať do situácie, e, kde sa budú subvencovať e, stáže, ktoré mali byť zadarmo. No a Nakoniec by program mal zabezpečovať e, prístup pre rôzne skupiny obyvateľstva aj pre ľudí s postihnutím. Musia mať možnosť ťažiť e, z takejto pracovnej skúsenosti. E, takže naozaj by to mali sa otvoriť dvere pre ľudí z rôznych zázemí, a treba kontrolovať príjemcov a mala by tu byť možnosť zrušiť e, kvalitatívne označenie, pokiaľ dojde k zneužitiu tohto programu. Dobrovoľníctvo nie je jediným cieľom tohto programu, ale e, mali by sme sa hlavne vyhnúť akémukoľvek zneužitiu. Ďakujem veľmi pekne tieňovým spravodajcom musí informovať členov výboru REGI, že tieňaví spravodajcovia už odprezentovali e, svoj názor pani Maletič. Áno, je to tak, už ste dostali ostatné stanoviská tieňových spravodajcov. Je tu ešte niekto iný, kto sa chce zúčastniť diskusie? Nie. Tak dovolte, aby som odovzdala slovo zástupcovi Európskej komisie, pánovi Anastopolosovi. Áno, bolo to správne. Pani Anastopolos, nech sa páči, máte slovo. Príjemné popoludne. Komisia by sa chcela poďakovať spravodajkyni za návrh stanoviska. My si ceníme vaše snahy e, zabezpečiť, aby Európsky zbor Solidarity bol inkluzívnejší. Chceli by sme povedať, že v aktuálnom implementačnom období už využívame zjednodušené dôvody, už teraz využívame paušálne platby, e, vyplácame na základe paušálneho financovania Čiže ten proces zjednodušenia tu je a budeme v ňom pokračovať aj v ďalšom programovacom období. V tomto zmysle s cieľom zjednodušenia súhlasíme s tieňovým spravodajcom, ktorý vyjadril názor v tom zmysle, že ak sa určí, že e, značka kvality sa má prehodnocovať každé dva roky, že to priniesie ďalšiu administratívnu záťaž pri implementácii. My s tým súhlasíme, že by to bolo ťažšie pre národné agentúry, že by nemohli tak ľahko vykonávať svoju prácu, lebo už teraz monitorujú organizácie, ktoré pôsobia v teréne. Môžeme otvorene s vami diskutovať o ďalších otázkach počas našej diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Maletič, chcete uzavrieť túto tému? Ja by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a povedať, že očakávam ich pozmeňujúce návrhy. Určite nájdeme dobré kompromisy a chcela by som zdôrazniť, že podľa nás je veľmi dôležité, aby sme v nariadení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 quarter to four and we have lights. Tri štvrte na štyri. Máme svetlo, máme mikrofóny, máme tlmočníkov, takže môžeme pokračovať v našom rokovaní. Zastali sme v okamihu, preušil nás to v okamihu, keď pani Maletič ukončovala diskusiu k jej návrhu stanoviska za podpory tieňových spravodajcov a zástupcov Európskej komisie. Ja musím k tomu povedať len toľko, že môj návrh lehoty na predkladanie pozmenujúcich návrhov je v streda 28. novembra poludnie. Streda 28. novembra poludnie. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Bod 5 sme vypustili, o tom budeme rokovať na zasadnutí koordinátorov a môžeme prejsť na ďalší bod, ktorým je delegované nariadenie komisí, ktorým sa stanovuje zoznam ukazovateľov pre správu o uplatňovaní nariadenia číslo 1082 z roku 2006 Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej spolupráce EGTC. Parlament dostal návrh delegovaného aktu, ktorým sa určuje zoznam ukazovateľov. A máme lehotu 3 mesiace, ktorá sa dá predlžiť o ďalšie 3 mesiace v rámci tohto obdobia, ak si parlament želá, tak môže namietnúť e, tento návrh. Ak nebude žiadna námietka parlamentu, tak komisia schváli tento akt. E, na úvod dám slovo komisia aby nám predstavila návrh delegovaného aktu a potom dám slovo koordinátorom a ďalším poslancom výboru REGI, aby sa vyjadrili alebo mm, sa opýtali, čo sa potrebujú opýtať. Takže pán Fan Breška, vy to máte v kompetencii, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemné popoludnie, všetkým europoslancom. E, moja prezentácia bude krátka, ale keďže sa jedná skôr o technickú záležitosť, tak by som chcel trošku spraviť krok vzad a pripomenúť nám všetkým, o čom je EGTC. EGTC je právny nástroj, ktorý má uľahčiť cezhraničnú spoluprácu. Bol vytvorený asi pred desiatimi rokmi a umožňuje regionálnej a miestnej samozpráve rôznych členských štátov vytvárať e, zoskupenia, si družstva s právnou subjektivitou na prípravu projektov a poskytovanie služieb. Také najznámejšie EGTC, o ktorých ste určite počuli, sú cezhraničná nemocnica ETTC na španielsko-francúzskom pohraničí v Sedani a išlo o to, že namiesto toho, aby sme mali dva samostatné nemocnice, tak je jedna nemocnica, ktorá ktorú spravuje a riadi takéto EGTC. Čiže to je niečo iné ako ten nedávny návrh komisie eh, v rámci po roku 2020 po Európskom cezhraničnom mechanizme eh, to je niečo iné, pretože tento mechanizmus má umožniť to, aby pravidla jedného členského štátu sa uplatňovali v susednom členskom štáte na špecifické projekty vo všeobecnom hospodárskom záujme. EGTC nariadenie dáva komisii právomoc prijať delegovaný akt, v ktorom stanoví zoznam ukazovateľov potrebných na hodnotenie plnenia nariadenia EGTC. A tento delegovaný akt máte dnes pred sebou. Nebudem zachádzať do detajlov tohto delegovaného aktu, len upozorním na to, že máme tu 5 skupín ukazovateľov súvisia s efektívnosťou, účinnosťou, relevantnosťou, zjednodušením a pridanou hodnotou EÚ. Zoznam týchto ukazovateľov máte v prílohe. Samozrejme, otázkou je, prečo toto potrebujeme, na čo je to dobré? Jednoduchá odpoveď. No, toto je základ na to, aby komisia mohla pripraviť správu ktorou sa skúma plnenie nariadenia EGTC, ktoré bolo prijaté, táto správa bola prijatá pred niekoľkými týždňami a bola zaslaná aj do parlamentu. A chcem len upozorniť na viaceré zistenia, ktoré vychádzajú z týchto ukazovateľov, čo sa týka efektívnosti a relevantnosti e, Počet EGTC stúpol zo 48 na 72, čiže viac menej o 30 medzi rokmi 2014 k dnešnému dňu, teda od roku 2014 k dnešnému dňu. To znamená, že EGTC sú stále relevantnejšie. Takisto vidíme, že počet členov v EGTC stúpol zo 600 na 800 za posledné 3 roky a Takisto sme zaznamenali, že v porovnaní s inými štruktúrami podľa národného alebo medzinárodného práva EGTC sú rôznorodejšie, pretože majú právnu subjektivitu, ktorá im umožní rýchlo príjmať rozhodnutia a ktorá im umožní konať v tých krajinách, kde fungujú, kde pôsobia. Takže skrátim to vidíme, že cez EGTC dokážeme zmierňovať určité oddelujúce účinky existencie hraníc, čiže tu je prínos EGTC a celkové táto správa, ktorá vychádza z ukazovateľov, ako som povedal, mm, popisuje situáciu pomerne pozitívne. Z pohľadu komisie zatiaľ nevidíme žiadnu potrebu modifikovať nariadenie EGTC. To asi všetko z mojej strany. Ešte jednou vetou. E, neznamená to, že všetko je super. Ešte stále pocitujeme potrebu lepšej komunikácie, častejšej komunikácie, pretože pre mnohé orgány miestnej regionálnej samozpravy je to novinka, vyžaduje si to lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, aby mohli toto nariadenie uplatňovať a aby zabezpečili uh, to, že sú akési štandardinované postupy a požiadavky, ktoré umožnia rýchle schválenie a vytvorenie EGTC, ale to je skôr mimo nariadenia EGTC, pretože toto sa skôr týka národných predpisov a postupov, ktoré samozrejme nariadenie o EGTC nereglementuje. To všetko z mojej strany, ak máte nejaké otázky, rád na ne odpoviem. Ďakujem pekne a teraz Otváram diskusiu pre poslancov výboru REGI. Na úvod začnem s koordinátormi. Pán Zeller, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako eh, dnes ma teší, že eh, tento eh, nástroj sa e, dostal do programu a že už e, máme e, viacero pozmejúcich návrhov, aj keď veľmi rôznych. A hoci je to, pokiaľ ide používanie tohto nástroja, musím povedať, že je veľmi užitočný pre cezhraničnú spoluprácu to je jasné. Predložíme podrobnú správu. Noch, e, Máme tu teda rozsiahlu správu a dúfam, že to prispieje k tomu, že e, tento názor sa stane populárnejším alebo známejším a že sa nám podarí vyhnúť nedorozumeniam, e, ktoré ešte existujú v jednotlivých regiónoch. Je mi to ľúto, že medzi nemeckou východnou hranicou a e, štátmi na východ. E, tu ešte existujú nedorozumenia, takže dúfam, že to e, zlepší porozumenie a preto vítame tento návrh. A potom je tu katalóg kritérií, ktorý komisia poskytla a myslím si, že ho budeme intenzívne skúmať. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. Ďalší poslanci z regí, máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak uh, ja mám otázku. Pýtam sa, či je tu nejaký poslanec, ktorý si myslí, že by sme mali vzniesť výhradu, alebo požiadať o ďalšie informácie, aby sme mohli zvážiť tento návrh. Nie? understand your proposal. Ako si mám vysvetliť váš návrh teda? Chcete čas navyše? Chcete ďalší čas? Dobre. Dobre, takže zoberieme si určitý čas na preskúmanie a pán Zeller do tých troch mesiacov, za kratšiu dobu ako tri mesiace, môže to byť aj menej. V decembri? Dobre, v decembri Môže byť v decembri. Dobre, v decembri dáme tento bod na program decembrovej schôdze a dúfam, že vtedy e, tento návrh odobríme, uzavrieme. E, takže toto je naše rozhodnutie k tomuto delegovanému aktu. A teraz môžeme ísť ďalej na ďalší bod nášho programu ktorým je diskusia o spoločných ustanoveniach Európskeho regionálneho rozvojového fondu, Európskeho sociálneho fondu plus kohezného fondu Európskeho fondu pre námorníctvo a rybolov a finančné pravidlá pre tieto fondu a pre azylový a migračný fond, e, bezpečnostný fond, e, riadenie hraníc a víza. Mm po predložení pozmenujúcich návrhov, ktorých je 2000, možno o niečo viac ako 2000, lehota bola 22. oktobra na tie pozmenujúce návrhy a tento návrh je asi najdôležitejším návrhom legislatívy, o ktorom diskutujeme v našom výbore. A to asi vysvetľuje aj ten počet pozmenujúcich návrhov. Bolo ich veľmi veľa. Takže takisto budeme mať aj názory k osmým, osmých ďalších deviatich výborov, takže očakávame možno ešte ďalšie pozmenujúce návrhy. Dnes budeme diskutovať o predložených pozmenujúcich návrhoch a bude zaujímavé si vypočuť stanovisko spravodajcov a spoluspravodajcov, pretože sa neskôr budeme musieť rozhodnúť o tom, ako budeme hlasovať o tejto správe. Takže pani Krel má slova, nech sa páči. Áno, e, môj spoluspravodajca tu dnes nie je. Ja som čakala, že sa do tejto diskusie pustíme neskôr, ale vy ste už povedali, že sme dostali 2100 možno viac pozmeňujúcich návrhov. E, e, ja som ich ešte všetky ani neprečítala, stále čítam a preto by som ja najradšej povedala, že e, môžeme sa baviť o pozmeňujúcich návrhoch, ale mali sme aj také želanie, aby sme si E, dali viac času, takže mohli by sme e, povedať len niekoľko bodov. Ja som si všimla, že mnohé pozmenujúce návrhy e, predkladajú naozaj dobré veci. Sú to určite jednotlivé návrhy, ktoré sú užitočné, ktoré sú dobré a neviem čo všetko ešte, ale tiež sa domnievam, že keď chceme zjednodušenie koheznej politiky, e, riadenia, manažmentu, e, potom e, nemôžeme ešte dopisovať ďalšie tisícky veci. Jeden príklad, keď sa pozrieme na definíciu, keď začnem a poviem, že musíme také a také horizontálne princípy dodržiavať, musíme e, toto a toto zohľadňovať v požiadavkách, tak je to určite dobre mienené a užitočné, ale keď začnem konkrétne e, vymenávať, toto treba aj nejakým spôsobom preskúmať. Čiže zase e, treba ďalšie podmienky a teda Eh, budujeme ďalšiu byrokraciu, čiže chceme podporiť to, čo je užitočné, ale mm, tí, ktorí sa venujú eh, správe a riadeniu, eh, potrebujú mať flexibilitu a zjednodušenie. A toto ide proti. Teda keď a hovorím e, konkrétne o podpore niečoho, potom to musím aj dokázať, lebo keď to žiadam, musí potom komisia aj vypracovať správu, či tieto požiadavky boli dodržané. A teda to ide tak trošku proti tomu, čo hovoríme už celé roky. Teda chceme väčšiu flexibilitu, väčšie, zjedno, väčšie zjednodušenie. A e moja prvá reakcia bola, že v prvom článku som jednoducho odmietla väčšinu pozmeňujúcich návrhov, pretože znamenali väčšiu byrokraciu. A e, keď e, chceme nejaké spoločné porozumenie, tak nemôžeme e, ísť proti sebe, ale naozaj chceme ponechať flexibilitu regiónom, aby mohli rozhodnúť v rámci dohody o partnerstve, eh, v rámci stratégie, rozvoja stratégie medzi regiónmi, aby eh, skutočne mali flexibilitu a mohli dosiahnuť to, čo chceme a aby potom takisto komisia to mohla hodnotiť a nechceme e, pridávať ďalšie e, podmienky. A ďalšia vec, čo pokladám za základný problém, kde budeme musieť rozhodnúť, či chceme mať transfery alebo nie, predpokladám, že pri otázke stanovísk Invest EU in EU budeme sa musieť pozrieť na to, akým spôsobom dosiahneme kompromis, akým smerom sa vydáme. Takže na to dnes skutočne nedokážem odpovedať. E, potom pri článku 15 e, všetky e, frakcie vlastne idú jedným smerom. Tu skutočne ťažko nájsť nejaký kompromis, čiže mm, tieto pozmenujúce návrhy treba skutočne po, e, náležite e, zanalizovať a e, to znamená, že sa budeme musieť pokúsiť nájsť nejaký kompromis, pretože to, čo naozaj nechceme, je, aby sme zostali niekde na polceste a e, v tejto spoločnej e, debate by sme mali stanoviť spoločné línie, spoločný smer. Na to teda budeme potrebovať ešte ďalší e, čas, pretože je to naozaj veľmi zložité. A tretia poznámka, ktorú chcem predniesť, na niektorých miestach už badať lobizmus z jednotlivých členských e, štátov a e, sú tu naozaj stanoviská členské štátov, ale ja chcem pripomenúť, že tu potrebujeme mať e, flexibilitu pri e, trialógu s Um, radou a keď uh, parlament preberie stanovisko uh, rady, potom ako chceme s radou vlastne uh, rokovať, ako potom môžeme povedať, že e, tu môžeme sa prispôsobiť rade, môžeme nájsť e, kompromis, ale na nejakých iných miestach určite nie. Ale ak na mnohých miestach príjmeme už teraz e, rovnaké stanovisko ako rada, potom to bude znamenať veľmi zložitú rokovaciu pozíciu neskôr. Takže tu si budeme musieť ponechať istý manevrovací e, priestor, aj keď chápem, že môžeme zdieľať rovnaké stanoviska, ale na iných miestach určite nie. Takže uvidíme, e, čo sa objaví potom v rokovaní. E, naozaj čakám s napätím, ako to dopadne, pokiaľ ide o právny základ tu e, teraz budeme musieť e, preveriť e, s komisiou ešte, čo je možné, ale momentálne je naozaj veľmi zložité nájsť si čas alebo vypracovať komentári ku všetkým 2000, vyše 2000 pozmenujúcim návrhom. Ale jedna vec je jasná, že ten objem pozmeňujúcich návrhov je taký obrovský a taký rozdielný, že ťažko predpokladať, že budeme môcť hlasovať už v decembri vo výbore, potrebujeme viac času, budeme musieť diskutovať aj so tieňovými spravodajcami, frakcie potrebujú viac času. Ako som povedala, musí to ešte prejsť diskusiou, takže naozaj dáva zmysel, aby sme do toho investovali trochu viac času a aby e, e, sme potom mm, e, na konci mali naozaj stabilnú, silnú pozíciu, keď budeme rokovať s radou. Teda budeme sa musieť pozrieť na to, ako vyzerá nový časový plán. Takže toto je môj prvý dojem, keď som si prešla a prechádzam si týchto vyše 2000 pozmenujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem. Žiaľ, teda e, spolu spravodajca tu ešte nie je, možno príde neskôr, ale teraz by som chcela dať e, šancu tieňovým spravodajcom, aby predniesli svoje stanovisko po tom, čo si vypočuli stanovisko pani Krell. Nevidím pána Tomašiča, tak e, prvým tieňovým spravodajcom budem ja, ja začnem. Ja som totiž tiež tieňovou e, spravodajkyňou a teda začnem svojimi e, pripomienkami. V prvom rade musím povedať, že áno, plne podporujem potrebu e, mať viac času, aby sme diskutovali o všetkých pozmenujúcich návrhoch a našli prípadné kompromisy. V žiadnom prípade nie sme tlačení hlasovať už v decembri. Je možné, aby sme od si dali viac času a aby sme potom mali e, užitočnejšie e, pripomienky a e, diskusiu medzi spravodajcami, pretože je to veľmi dôležitý bod nášho programu. Myslím, že bude užitočné, ak by sme zorganizovali e, tieto pozmeňujúce návrhy do rôznych skupín podľa charakteru návrhov alebo e, tém. tá prvá skupina pozmenujúcich návrhov, ktorú som ja návrhla, možno aj ďalší kolegovia, aj e, spravodajcovia, to sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú zriadenia e, doplnkovosti a prepojenia e, medzi e, Fondom regionálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom, ale toto nebolo v návrhu v pôvodnom návrhu. A ja si myslím, že tieto, e, táto skupina pozmenujúcich návrhov je taká, že tu by sme dokázali nájsť e, kompromis na riešenia medzi všetkými tieňovými e, správodajcami a kolegami, ktoré podali tieto pozmeňujúce návrhy. Ďalšia skupina pozmenujúcich návrhov, tie sa týkajú cieľa, mm, ktoré sa týka, cieľa, ktorý sa týka klimatických zmien. Ja navrhujem 30 pokiaľ ide o e, výdavky, e, výdavky na boj proti klimatickým e, zmenám. A toto je aj základ pre kompromis medzi tieňovými Eh, spravodajcami v tomto smere. Ďalšia skupina pozmenujúcich návrhov, eh, tu sa ťažšie bude hľadať kompromis a to sa týka podporu pre posilnenie prepojenia medzi ekonomickým riadením a európskym semestrom. Tu sú úplne rozličné, odlišné, pozmenujúce návrhy z rôznych skupín, z rôznych eh, od rôznych tieňových spravodajcov a myslím, že tu potrebujeme naozaj viac času na diskusiu a hľadanie rovnováhy. Pretože toto je jedna z tém, kde plne súhlasím s pani Kreu. Tu by sme nemali e, e, hlasovať v pléne a dovoliť rozdelenie parlamentu v tejto téme. Tu potrebujeme mať e, silnú pozíciu výboru, ktorý, ktorá bude priateľná ple, pre plénum. To isté sa týka podpory väčšej flexibility, doplnkovosti a e, synergií medzi e, fondami, jednotlivými nástrojmi na transfery Eh, medzi eh, Európskym fondom regionálneho rozvoja a kohezným fondom eh, pre jednotlivé nástroje ako CEF alebo Investiniu. Toto je opäť téma, ktorá vyvoláva, spôsobuje diverzitu názorov a to isté sa potom udeje aj v pléne, takže toto bude tiež také cvičenie, ktoré budeme musieť uh, uskutočniť najskôr tu e, v, vo výbore e, medzi tieňovými spravodajcami, pretože viem, že jeden napríklad navrhuje výrazné zvýšenie transferov. Pokiaľ ide o implementáciu, investíciu a investičné nástroje, tu očakávam, že bude hlasovanie vo výbore REGI. E, tu je väčšina vo výbore a toto zohľadní potom naše stanovisko, aj pokiaľ ide o e, CPR. niektoré pozmenujúce návrhy e, sa týkajú e, zvýšenia predfinancovania, zvýšenia alokácie na Interreg, Myslím, že tu sa bude dať nájsť kompromis a spoločné e, riešenie. Toto je jeden z tých smerov, e, na ktorom verím, že sa dohodneme pomerne ľahko. A na záver chcem ešte spomenúť, že som navrhla alokáciu, pokiaľ ide o cez hraničnú nadnárodnú spoluprácu, aby bolo determinovaná podľa súčasnej terminológie, aby išlo o podiel populácie v prihraničných regiónoch. A na základe podielu e, obyvateľstva. Toto bude jednoduchší prístup než iné, pretože ten návrh e, komisie pre, dosť zložitý, pokiaľ ide o tých 25 kilometrov. Takže ja si myslím, že týmto smerom sa môžeme uberať, že to bude pomerne jednoduché. Áno, súhlasím, že potrebujeme viac času na diskusiu a podporujem e, správodajkyňu e, v tom, že treba nájsť najskôr e, kompromis a spoločné stanovisko a riešenia tu v tomto výbore. Takže E, toľko z mojej strany a teraz dávam slovo e, pani Vana. E, ďakujem obidvom spoluspravodajkyni aj tieňovej spravodajkyni. Je za tým naozaj veľa práce a naozaj v mnohých smeroch sa to vyvíja pozitívne, najmä pokiaľ ide moju frakciu, tak e, verím, že dôjdeme k kompromisu. Chceme tu posilniť e, princíp partnerstva, e, chceme posilniť príspevok na boj proti klimatickým zmenám, ako povedala predsedníčka, ale naozaj potrebujeme väčší čas na diskusiu. Radi by sme však vedeli, ako eh, sa postaviť k horizontálnym princípom, eh, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, základné práva, rovnosť eh, mm, pohlavy a ako tieto princípy budú zohľadnené. Vidíme už teraz, že tu sú, ale potrebujeme mať jasnejšie. Takisto pokiaľ ide o právny štát, princíp právneho štátu. To chceme posilniť a ja som presvedčená, že je to veľmi e, e, dôležité, aby sme posilnili dodržiavanie týchto princípov. Tu nemôžeme zľaviť. E, toto sú základné princípy. Myslím, že pokiaľ ide o moju frakciu, pokiaľ ide o tie transfery medzi jednotlovými fondami. Tu viete, e, aké je naše stanovisko a e, zelení e, tieto body odmietajú. Ešte jedna téma, tú, ktorú by som chcela spomenúť, a síce tu by sme potrebovali vysvetlenie zo strany komisie a to je prepojenie na európsky semester. Tuto vnímam veľmi kriticky, ale najmä v súvislosti s s tzv. dátami. Toto je text, ktorý sme dostali len v oktobri a je tu e, nový princíp, pokiaľ ide o európsky semester. A tu máme naozaj vážne obavy. Mm, komisia mm, úplne zjavne E, prepája e, tieto princípy na e, koheznú politiku a pokiaľ ide o tento nový proces, ktorý navrhuje komisia, ten naozaj odmietame. Chceli by sme mať určite viac prehľadnosť, transparentnosti, a takisto nevieme, ako sa toto má uplatňovať v praxi, a, mm, pokiaľ ide o silnú pozíciu parlamentu. S týmto určite súhlasím. Pokiaľ ide o našu rokovaciu pozíciu, my tu musíme predovšetkým podporiť e, pridanú hodnotu, ktorá je e, prínosom, najmä pokiaľ ide o politiku súdržnosti. A tu naozaj e, potrebujeme mať silnú pozíciu, aby sme mali dobré rokovanie. Na to potrebujeme určite viac času. A pre výbor e, REGI je naozaj, myslím, 4. oktober ten posledný dátum, kedy sa môžeme e, dohodnúť. Chceme, aby e, rokovania prebehli svižne a preto budeme musieť konať. Hm? Ďakujem, pani predsedníčka je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali e, prvú diskusiu o týchto pozmeňovacích návrhoch. Je ich naozaj veľmi veľa, ale poďme po poriadku cez tieto návrhy. Keď sa na ne pozeráme, e, vidím pomerne vysoký súhlas, pokiaľ ide o zvýšenie synergií e, medzi rozvojovým fondom a kohezným aj keď e, tu sme e, nabádali e, komisiu, mm, pokiaľ ide o veľké zmeny, pretože takéto veľké zmeny vo fondoch môžu podk- podkopať ciele. A pokiaľ ide o ten mechanizmus transferov, ehm, keď sa pozrieme na ten prístup v stráve a na článok 10, pokiaľ ide o transfer fondov do Invest EU, kolegovia majú rôzne názory, predkladajú rôzne návrhy od 5 až 10 pokiaľ ide o strednodobý transfer. Pokiaľ ide o článok 21, tu sa hovorí o ďalších transferoch na e, nástroje pre priame riadenie. A toto je vlastne proti princípu e, územnosti, ak e, sú tu ak je tu riadenie v iných in- nástrojoch, stále by to ešte malo zostať aj v tomto. A potom článok 173, toto je pre nás nepriateľné, a ťažko urobiť takýto typ transferu. Keď sa pozrieme na nástroj CEF, um, tento mechanizmus pre hospodárskú súťaž vlastne uh, spôsobuje, že uh, sa to dostane na uh, európsku úroveň a Mm, keď sa pozrieme na Nemecko, sú tu veľké e, sociálne a hospodárske rozdiely. A pokiaľ ide o, o e, podmienečnosť článku 15, tak tam zdôrazňujeme posilňovanie európskeho semestra. Máme tu článok 15, ale aj 23 pre súčasné programovacie obdobie. Máme pocit, že prístup sa nezmenil, pokiaľ ide o predchádzajúce programovacie obdobie, keď hovoríme o makropodmienečnosti a o možnosti pozastaviť alokácie. Toto platí pre operačné programy pre regióny, kde štáty nedodržiavajú odporúčania v návrhu sa to kolegovia snažia obmedziť na záväzky tým, že napríklad je tu pozmeci návrh 49, je povinnosť informovať parlament. E, úsilie je chválihodné, ale máme pocit, že to nestačí. Som rada, že náš pozmejúci návrh zrušiť tento článok 15 e, podporili kolegovia z GUE aj zo strany zelených, dokonca aj socialisti. Takže e, všetci kolegovia by mali eh, rešpektové hlasovanie eh, na plenárnom zásadnutí. Preto pokiaľ ide o správu z 20. júna 2017, a kolega odišiel už, eh, tak táto správa ukázala, že sme boli nutení s GUE zelenými a mnohými socialistami prísť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol zameraný na makrokondicionalitu. A to preto, že e, v výbore regi nebol nikto dostatočne smelý na to, aby to urobil. A na záver by som chcela povedať, že nové nariadenie ako by nám chcelo e, poskytnúť ďalšiu podmienečnosť k postupu e, pre porušenie táto kondicionalita bola prítomná e, v programovacom období 2005 a 2006 2013, ale nie v súčasnom. E, parlament berie na vedomie, že situácia, situácie, ktoré e, vedú k nákladom, neboli dostatočne dobre riešené. Môj pozmejúci návrh 1679 žiada zmenu, e, pretože tieto kondicionality nie sú užitočné a e, sú trestajúce pre občanov. Takže toto bolo iba niekoľko toho dúfam, že môžeme o tom hovoriť. Ďakujem. E, toto boli pripomienky tieňových spravodajcov a teraz dávam slovo členom výboru reči. Pán Rope, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tiež sa domnievam, že toto je veľmi dôležitý dokument, o ktorom hovoríme. A na jednej strane som šťastný, že taký veľký počet pozmeňujúcich návrhov bol predložený. To vlastne e, ukazuje, že e, europoslanci sa o to zaujímajú a chcú to zlepšiť. Bolo by dobré, keby to fungovalo tak, ako to vnímame my. Na jednej strane je tu obrovský počet návrhov a na druhej strane e, to poukazuje na to, že niektoré návrhy komisie sú skôr teoretické než praktické. My chceme, aby e, tieto návrhy viedli k tomu, že to celé bude životaschopné. Nechceme e, iba vidieť slova zjednodušenie alebo revízie ktoré sa týkajú teoretických snách na zmenšenie rozdiel medzi regiónmi, ale ide o veci, ktoré by sa diali v praxi a chýbajú mi tu niektoré ustanovenia nielen národné inštitúcie, ale samotné regióny by mali mať záujem o riadenie finančných prostriedkov, ktoré sú im pridelené. Ak to e, nebudeme riešiť v praxi, tak potom nemôžeme očakávať nejaké veľké zmeny. Ako vieme, strany a koalície vo vlade sa menia e, každý s každými voľbami a každá nová vláda má svoj nový zoznam priory. A keď sa pokúsime e, prísť e, s konkrétnejšími predpismi v tomto dokumente, tak sa nám určite podarí dosiahnuť lepšie ciele. Od roku 2016 došlo k viacerým administratívnym zmenám v viacerých krajinách a e, takzvané regióny NUC 2 by mali zahrňať všetky krajiny. Žiaľ, z dôvodu plánov, ktoré skladá komisia regióny, ktoré existovali napríklad v roku 2016, prestanú existovať v roku 2027. Nevidím tu nejaký odkaz na tieto regióny v tomto dokumente. Komisia by mala pochopiť, že všetky tie zmeny, ku ktorým došlo do 1. januára 2018, by mali byť zohľadené v tomto texte. Vezmite si a moju krajinu, Litva. Celá krajina je rozdelená na dva regióny. A sú tu dvojaké rozdiel medzi týmito dvoma regiónmi. Ak nedáme možnosti regiónu, ktorý je na tom horšie, aby sa rozvíjal, aby jeho ekonomika rásla, tak potom tieto rozdiely môžu byť ešte markantnejšie do roku 2027. Takže ciele vyzerajú dobré, ale keď sa pozrieme na to, čo sa deje v praxi a v živote, nie je to celkom tak. Preto predložím viacero pozmeňujúcich návrhov. Tiež by som chcel povedať, že ľudia nechápu niektoré návrhy. Vezmeme si napríklad región, eh, ktorý potrebuje priemerné eh, požiadavky EÚ a porovnajme ho s regiónom, kde tieto sadzby sú o mnoho nižšie. A tieto regióny musia prísť s významným financovaním a pravidlami pre spolufinancovanie. Musíme sa takisto pozrieť na tieto pravidla pre spolufinancovanie. Mali by sme sa rozhodnúť pre kritéria. Ak regióny sú základom, tak všetko by sa malo robiť na základe regiónov. Ak si vezmeme štátny priemer, tak všetko by sa malo robiť na základe štátu ak úroveň spolufinancovania je príliš vysoká. Niektoré regióny nebudú môcť využiť tieto príležitosti. A keď súčasné programovacie obdobia uplynú, tak neuvidíme nejaké zlepšenie týchto rozporov medzi regiónmi, čo si štáty vlastne želajú pridelené finančné prostriedky sú dôležité pre zmenšovanie týchto rozdielov a rozporov. Týmto by sme sa mohli vyhnúť mm, zbytočnej ekonomickej migrácii. Ľudia by neboli nútení cestovať ehm, buď v rámci štátu alebo zo štátu do štátu pri hľadaní práce, ako robia teraz. E, pretože úroveň e, hospodárskeho rozvoja medzi krajinami je veľmi rozdielna. Preto je veľmi dôležité vytvoriť prepojenia medzi rôznymi fondami, tých, ktorí majú nárok na prostriedky z kohezného fondu a z Fondu pre rozvoj vidieka Tí sa musia vysporiadať so všetkými pravidlami, pretože teraz sú tam rôzne súbory pravidel. Nič nám nebráni vytvoriť podobný rámec, ktorý harmonizuje pravidlá pre všetky zdroje financí. Vezmime si ďalší návrh. Iniciatívy pre miestny rozvoj, ktoré sú iniciované miestnymi komunitami. My iba spomíname, že také iniciatívy sú možné. Ale táto formulácia je príliš meká. To celé nebude závisieť od miestnych komunít, ale skôr od štátu, od centrálnych inštitúcií, od ich želania umožniť existenciu takýchto iniciatív. Mali by sme mať prísnejšiu formuláciu, že e, takéto iniciatívy budú existovať, budú sa e, vytvárať a potom tam pridelme isté percento týmto iniciatívam. Takýmto spôsobom progresívnejšie zmýšľajúce inštitúcie štáty využijú a budú môcť využiť takéto príležitosti a keď sa nám bude dariť na regionálnej úrovni, ak budeme dobre riadiť regionálny rozvoj, tak e, bude mať lepšie rozvinuté regióny a tie budú prispievať k lepším štátnym priemerom. Myslím si, že na toto všetko by sme mali pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rope. A teraz bude hovoriť pán Žulo. Nech sa páči. Oui, merci, madame euh, la présidente. Je voudrais... Euh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som vám poblahoželať, chcel by som teda spravodajcom poblahoželať za ich prácu. Je to naozaj veľa pozmeňujúcich návrhov, takže im veľa želá úspechov. Nebudem hovoriť o všetkých pozmeňujúcich návrhov, to tu nejde. Snažím sa len spomenúť tri priority a pokúsim sa ich obhájiť cez tú škálu pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil. Prvou prioritou ako ostatní kolegovia, ktorí predložili pozmenujúce návrhy. Nešlo o to, aby sa zjednodušil život príjemcov e, a riadiacím orgánom cez pozmenujúce návrhy, ktoré vyzerajú možno veľmi odborne, ale ich cieľom je e, priniesť konkrétne výsledky pri realizácii budúcnosti európskych fondov. Hovorím o pozmenujúcich návrhoch, ktoré chcú odľahčiť overovanie nepriaznivých podmienok regiónu. Jednoducho preto, že toto je všetko neprimerané. A potom sú tu pozmenujúce návrhy k finančným nástrojom alebo k technickej pomoci. Druhou prioritou celoškálo pozmeňovacích návrhov je architektúra a metóda alokovania. Myslím si, že by sme mali podporiť tie návrhy, ktoré spravila komisia k, pre regióny, ktoré prechádzajú zmenou. Eh, je tu siedma správa o súdržnosti. Tieto regióny potrebujú silnú podporu a to rozšírenie, ktoré sa tu navrhuje pre túto kategóriu, je dobrá vec. Chcem jednoducho pripomenúť cez pozmenujúce návrhy spolu s pravodajcov pripomenúť tom, že miera spolufinancovania na 90% to je niečo, čo si želajú mnohí kolegovia a hovoril o tom aj výbor regionov. A posledná vec, e, skepticky sa staviam k návrhom komisie o metóde výpočtu územnej spolupráce Videl som tu viaceré simulácie, karty prehľady, sú tu návrhy komisie. To nezodpovedá žiadnej realite v e, území a je to veľmi negatívne pre regióny, ktoré sú veľmi riedko osídlené. A poslednou prioritou to, táto téma a pozmeňujúce návrhy sú príležitosťou ja, vyslať jasný signál do budúcna. Ja som chcel vyslať jasný signál cez pozmeňujúce návrhy na o dvoch témach. Sociálna Európa to je niečo, čo je dôležité. Predložil som pozmenujúce návrhy, ktoré majú zabezpečiť to, že princíp Európskeho pilieru sociálnych práv sa stane realitou. Myslím si, že takto by politika súdržnosti sa mohla osvedčiť, aby sme lepšie bojovali proti nekalej hospodárskej súťaži. A potom druhá téma, ktorá je dôležitá v tom kontexte, ktorý poznáme, e, to súvisí s Brexitom všetky štúdie, ktoré sme si mohli prečítať či vidieť, svedčia o tom, že bez hľadu na to, aké budú budúce vzťahy EU Spojené kráľovstvo, Brexit bude mať priame dopady na naše regióny, na určité regióny, pretože sa stanú novými hranicami Európskej únie, vonkajšími hranicami, sa to prináša priame dôsledky a potom vo všeobecnosti všetky tie regióny, ktoré majú vzťahy a prepojenie obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, to všetko bude ohrozené, či už Polsko, Francúzsko, Holandsko alebo Španielsko. Mimochodom, viem, že viacerí kolegovia, s ktorými som spolupracoval, e, veľmi citlivo reagujú na túto tému. Hovoril som pre všetkým s Lambertom a v tomto kontexte myslím si, že Európska únia e, my musíme dávať pozor. Našou úlohou je do určitej miery chrániť, musíme vysielať pozitívne signály, ale zároveň Európa má možnosť skôr anticipovať, ako čakať, čakať dlho, až kým sa niečo nestane. Často nám to vytýkajú nakoniec. Takže s kolegami sme predložili pozmeňujúce návrhy na to, aby sme vytvorili špecifický fond určený na podporu tých regiónov, ktoré budú ovplyvnené Brexitom, pretože myslím si, že to všetko je súčasťou našej práce. Takže veľmi stručne som spomenul tie tri priority, ktoré som chcel obhajovať cez moje pozmenujúce návrhy. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne, pán Van Miltenburg. Máte slovo, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nechcem nejak veľa hovoriť, ale v prvom rade tiež trvám na tom, že by sme mali hľadať e, kvalitatívny prístup, mali by sme mať e, silný mandát a mali by sme si dopriať dostatok času na to, aby sme e, slušným spôsobom hovorili o všetkých pozmejúcich návrhoch pretože budú mať naozaj obrovský vplyv aj na ďalšie rokovania. Takže lepšie je nájsť si ten čas teraz a mm, skôr než e, e, sa pustíme do ďalšieho čítania a než to všetko uponáhľame. Samozrejme, mám e, jednu otázku, ktorá sa týka transferov. Môžeme mať rozdielne názory na to, či súhlasíme s dobrovoľnou povahou transferov z kohezného fondu do Invest EU a môžeme mať aj iné názory na to, ako by mali byť finančné prostriedky prilievané do Connecting Europe, ale je to naozaj múdre a posilní to našu pozíciu, keď budeme vstupovať do trialogov, alebo e, budeme potrebovať dodatočné argumenty predovšetkým pre tie krajiny, ktoré nechcú vidieť e, že je potrebná väčšia obálka alebo trošku zmenšená obálka pre koheznú politiku a bude to používať iba ako argument, aby povedali, že no, parlament jednoducho nie je ochotný uh, poskytovať uh, finančné prostriedky do nástroja Connecting Europe a potom uh, ďalším argumentom mohlo byť zobrať peniaze z kohezného fondu. A to je moja otázka pre spolu eh, spravodajcov, ako toto všetko zapracovať do kompromisu, pretože toto nebezpečenstvo naozaj hrozí pri trialogu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Boščináru. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nebudem iba upozorňovať na to, aby sme sa pozreli, či vieme, aký bude ten najhorší scenár, ako to budeme riešiť. Mali by sme e, urobiť, e, dokončiť všetky hlavné nariadenia do volieb. Toto je najhorší scenár, ale mám niekoľko faktov. Dnes v Bukurešti e, predseda Európskeho parlamentu pán Tajandy žiadal rumunské predsedníctvo, aby urobilo všetko preto, aby sme dosiahli politickú dohodu eh, o viacročnom finančnom rámci, tak aby sa to eh, odsúhlasilo do samitu v Sibiu. Ale ak dovolíme, aby všetky tie hlavné nariadenia prešli E, do ďalšieho parlamentu, do ďalšieho volebného obdobia, tak potom najskôr budú prijaté v roku 2021. Nejakým iným spôsobom sa to nebude dať riešiť, pretože 6 mesiacov pre nás nie je dostatočne dlhý čas, aby sme začali o tom diskutovať a schváľovať. Tak ako urýchli ďalší Európsky parlament celý ten proces, e, keďže tu pôjde o dramatickú obnovu parlamentu a budeme tu mať veľmi e, fragmentované zloženie parlamentu s rôznymi regiónmi. Takto ohrozujeme budúcnosť koheznej politiky, takže keď sa vieme dohodnúť aby sme e, zvažovali iba anglickú verziu alebo iba francúzskú verziu. Jednoducho, aby sme už začali e, schváľovať nariadenie, e, tak niečo aj dosiahneme. A to je mimoriadne dôležité, pretože ak to oddialíme, tak to povedie ku kumulatívnym dôsledkom potom ľudia zaplatia tú cenu, pretože už je tu veľa takýchto nariadení, ktoré sa iba zhromažňujú, ktoré nie sú doriešené. A euroskeptici týmto iba získajú. Po druhé, je dôležité e, zobrať do úvahy aj kondicionality. Ja som opakovane hovoril o tom, že budeme proti tejto makroekonomickej kondicionalite, pretože prípad Španielska a Portugalska bol prípad, ktorému sa zabranilo vďaka zásahu parlamentu. Prečo by to mal parlament znova urobiť? Veď to postihuje iba ľudí a regióny, nepostihuje to nejako vládu. Pokiaľ je o právny štát a smernicu o právnom štáte, po diskusia s mnohými kolegami je podľa mňa dôležité prísť s veľmi dobrým návrhom. Nechcem hovoriť o podrobnostiach, ale nemali by tam byť neobmedzené právomoci pre eh, komisie. To je nepriateľné. Aj pre parlament je to rovnako dôležité. Treba to dramaticky doriešiť a preto súhlasím e, s kolegom Van Mittenburgom a so všetkými kolegami, ktorí vedia, že pri zvažovaní obsahu e, tohto nástroja treba urobiť všetko preto, aby e, bol uplatniteľný a aby sa nedávali iba sankcie e, regiónom. A na záver by som chcel povedať, že je veľmi dobré vidieť všetko pozitívne a rúžavými okuliarmi, ale e, vráťme sa k vyhláseniu z minulého týždňa po stretnutí pána Macrona s pani Merkel. Hovorilo sa o roku 2020-2021, eh, kedy bude odsúhlasený rozpočet pre eurozónu. Sme takí naivní, že si myslíme, že rozpočet pre eurozónu nebude mať nejaký vplyv na eh, rokovania o viacročnom finančnom rámci? Ak tento parlament nechá všetky tieto otázky nezodpovedané, a my sme e, tí legitímni predstavitelia obyvateľov Európy, ktorí tak môžu urobiť, tak potom e, sa pustíme do neprebádaných vôd, e, ktoré ohrozia celý európsky projekt máme predsa byť solidárni a nie naopak. Nemáme mať dvojrychlostnú Európu. Nemôžeme mať rozpočet pre a rozpočet pre nič. Nemáme tu nejakú hmatateľnú realitu, ktorá sa týka koheznej politiky. Neotvárate Pandorínu skrinku eh, pre tých, ktorí chcú bojovať eh, v nasledujúcich voľbách proti Európskej únii. Tak o to vás prosím, kolegovia. Just... Ďakujem pekne a dovolte zareagovať na vašu prvú pripomienku a povedať, že keď hovoríme o tom, aby sme mali dosť času na diskusiu, nemáme tým na mysli odloženie nášho hlasovania po januári. Takže ja by som sa chcela poďakovať spravodajcom za ich prácu, doterajšiu prácu. Naozaj to je závažná práca. Ale musím povedať, že všetci z nás vrátane tieňových e, predpokladáme, že sa bude hlasovať v regi výbore v januári, čiže nechceme to odložiť na neskôr. A bude to predmetom rozhodnutia e, koordinátorov na dnešnej schôdzi, aby sa ukončil harmonogram hlasovania vo výbore regia na plenárke. Takže toto je moja odpoveď na vaše vyjadrenie na UFDA teda spolu s ostatnými spoluspravodajcami sa zameriavame na to, aby sa to stihlo na čas, aby sme splnili požiadavky, aby sme dokončili tieto práce ešte pred novými voľbami. A teraz dostáva slovo pani Tomašič ako jedna z tieňových spravodajky na túto tému. Pani Tomašič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, prepačte, že som prišla neskôr, bola som vo výbore PEŠ. Eh, využijem túto príležitosť a upozorním na pozmenujúce návrhy v CIPIA, ktoré sa týkajú členských štátov z východnej a strednej Európy. Tieto členské štáty závisia vo veľkej miere od politiky súdržnosti. Akékoľvek zníženie financovania, spolufinancovania alebo finančné rozdiely budú mať negatívny dopad na hospodárstvo a preto by sme mali konať včas a efektívne Eh, v EP, aby sme sa vyhli negatívnemu dopadu na členské štáty a príjemcov. Poprvé, navýšenie národnej miery spolufinancovania. Menej rozvinuté regióny potrebujú silnejšiu eh, podporu, aby dobehli rozvinutejšie štáty a regióny. A to je jeden z prínosov, jeden z hlavných princípov politiky súdržnosti. Navýšenie miery spolufinancovania z 15 na 30 je Eh, jedna z najväčších obav, ktorú máme. To môže vyvolať obrovské prekážky pri plnení programov a projektov. Prinesie to ďalšiu záťaž ako pre riadiace orgány, tak aj pre príjemcov. Po druhé, znížená ročná miera predfinancovania keďže celkové predfinancovanie v ročných splátkach sa značným spôsobom znižuje, obávame sa, že to ďalej odloží hladký začiatok implementácie. Potrebujeme primerané zdroje na to, aby sme rozbehli investície, ktoré podporia politiku súdržnosti a poprvé, po druhé pravidlá e, odviazaní väzených prostredkov, tie pravidlo N plus 2, s tým nemôžeme súhlasiť. Ani Nepovedie to ani k úspešnej absorpcie dostupných zdrojov, ale súhlasíme s tým, že počet noviniek v rámci viadočného finančného rámca e, nám môžu pomôcť zlepšiť e, našu výkonnosť, ako aj prispieť k efektívnejšiemu riadeniu a zvýšiť prínos EU rozpočtu a investícií z EU rozpočtu vo všeobecnosti. A na záver, Vianočný finančný rámec je príležitosťou ukázať záväzok Európskej únie spraviť niečo s konverzenciou medzi členskými štátmi v praxe. Štrukturálne fondy musia slúžiť tomu, aby sme zabezpečili to, že sociálne a hospodársky blahobyt všetkých obyvateľov v EÚ je našou prioritou. Vzhľadom na aktuálnu politickú klímu a nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sa musíme postarať o to, aby viacročný finančný rámec slúžil našim spoločnosťam a zabezpečil spravodlivý rast. A pretože viazačný finančný rámec nemá len politické dopady, ale aj praktické dopady, pretože sú tu mnohí, ktorí využívajú e, štrukturálne fondy a ak nebudú mať zdroje štrukturálnych fondov, tak budú mať finančné nedostatky a preto nesmieme e, odkladať tieto veci, čo sa týka e, procesu trialógu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tomašič, pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pani predsedkynia za udelenie slova. Ja vám chcem poďakovať za vaše uistenie v tom, že nedojde k zdržaniu, pretože aj podľa mňa a tým chcem nadviazať na pána Boštenáru, ktorý sa k tomu vyjadril ešte predo mnou, skôr som sa ja prihlásil. Ja si myslím, že ja dúfam, že nedojde k nejakým časovým sklesom a že tento parlament, ktorý má mandát, všetci tu prítomní máme mandát od našich voličov a mali by sme ho uh, vyplniť v rámci tohto voľbného obdobia. Takže naozaj uh, sa prihováram k tomu, aby toto nariadenie bolo schválené ešte počas tohto voľbného obdobia. A ja si myslím, že žijeme v dobe víziev pre politiku súdržnosti. Nejde iba o Brexit a všeobecne je tu tlak na rozpočet a koheznú politiku ako takú. Za posledné týždne a mesiace sme to videli, ale vidíme to aj vo výzvach, ako sú klimatické zmeny, sociálna Európa. To všetko si chce, môže mať iný názor na to v porovnaní s tým, ako je to v novom návrhu nariadenia, ale predsa len som za to, aby toto nariadenie bolo ešte prijaté ešte počas nášho mandátu parlamentu, a to v prvom čítaní. Ja by som chcel ešte nadviazať na pána Žulo, pretože ten odhalil jeden moment, proti ktorému bojujem aj ja. Veľká administratívna náročnosť, ktorá súvisí s čerpaním eh, kohezných fondov. Eh, pre adresátov. Európske fondy naozaj získali známu nálepku administratívnej zložitej politiky. Jednoducho pre mnohých adresátov tejto politiky je to neschodná cesta. Nedokážu splniť všetky povinnosti, ktoré sa naviazali na túto politiku. My sa dnes naozaj snažíme aj cez tie technické návrhy, ja sám som ich podal niekoľko desiatok, zmeniť situáciu tak, aby praktika súdržnosti bola užívateľsky jednoduchšia, ale myslím si, že by sa dalo spraviť ešte viac. Keď to porovná s polnohospodárskou politikou, eh, čerpanie európskych fondov v oblasti polnohospodárskej politiky je jednoduchšie, takže si myslím, že keď to porovná s tým, ešte máme pred sebou dlhý kus cesty. Chcel by som teda eh, bojovať za to, aby sme sa naozaj snažili to zvládnuť my vo výbore, ktorý je kompetentný a eh, to najdôležitejšie pre mňa je zásadná redukcia administratívnej náročnosti a myslím si, že tu sme vyšli, sa vybrali tým správnym smerom, ale dá sa spraviť ešte viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz požiadam zástupcu Európskej komisie, pán Fan Breška. Máte slovo. Áno, prepačte, pani Krel. Kedykoľvek, nech sa páči, máte slovo. <clears throat> Myslím, že pokiaľ ide o náš prístup, tak sme sa vlastne viac menej zhodli a chceme mať čo najskôr pozitívny výsledok. To naozaj nemusím znova opakovať ale e, chcela by som na niečo zareagovať. Obi ja správodajcovia e, vo výbore navrhli v tejto správe, aby sme tie transfery nerobili. A my sme sa zhodli na tom, že e, chceme e, mať e, maximálnu pozíciu, chce to rada, chce to komisia, ale my chceme mať silnú pozíciu do rokovaní. Na začiatku sme mali dojam, že v tomto výbore väčšina takýto postoj podporuje, pokiaľ ide o tieto transfery a to budeme musieť pripraviť aj tu, aby sme mali kompromis, keď sa pozrieme na tieto návrhy. Spravodajcovia sa s tým stotožnili. Pokiaľ ide o našu rokovaciu taktiku, aby sme boli silnejší v našej pozícii, potrebujeme sa naozaj v tomto zjednotiť. Ale musím povedať ešte jednu vec, a to naozaj zreteľne. Mám zásadný problém s týmito transfermi. Ja osobne, pretože sa obávam, že, sa to, že to zasahuje do koheznej politiky a my máme naozaj dobré programy CF alebo Invest EU a mm, e, teraz e, v zásade sa do tohto zasahuje. Takže môžem vám e, vymenovať príklady, kde som si 100% istá, že členské štáty naozaj na to čakajú, aby mohli svojvoľne presúvať prostriedky a Napríklad Invest EU sa nemusí riadiť pravidlami o štátnej pomoci, ale kohezná politika áno. Eh, takže ak eh, tu máme eh, ten princíp partnerstva, dohody o partnerstvách a tak ďalej a tak ďalej. Potom je oveľa jednoduchšie robiť tieto veci prostredníctvom InvestEU a tu vidím nebezpečenstvo a keď chceme mať modernú, koheznú politiku, ktorá e, nemôže byť taká ako pred 30 rokmi, ale na druhej strane e, práve chceme, aby sa na tom podielali regióny. A tu e, vidím rozpor a preto chcem, aby sme tu mali naozaj silnú, maximálnu pozíciu, aby sme sa naozaj dohodli, a samozrejme budem musieť e, zistiť, e, ako na tom e, stojíme a samozrejme budeme musieť pripraviť kompromis a uvidíme, ako to potom odrazí stanovisko celého parlamentu. A toto tiež nie je parlament ako pred 7 rokmi, kde parlament spoločne vystupoval proti všetkým kondicionalitám, ale tu naozaj budeme musieť e, zvážiť, čo je realizovateľné, čo je možné, aby sme nakoniec sa dopracovali k dobrému e, výsledku a je potrebné získať naozaj rozhodujúcu väčšinu. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Áno, ja som e, vám chcela dať e, vám a pánovi Novakovi slovo po pani Breška. Takže pán von Breška. E, ďakujem, e, pani predsednička, ďakujem obidvom spravodajcom, budem veľmi stručný. Ja som predstavil náš návrh, čiže naše stanovisko poznáte, vysvetlil som to, vysvetlil som, kde vidíme isté ťažkosti e, pri niektorých pozmeňujúcich návrhoch a preto sa teraz obmedzím len na štyri témy. Tá prvá sa týka toho, že chcem naozaj podporiť eh, pani Krell v jej eh, apele na zjednodušovanie. Viete, že najväčšia kritika koheznej politiky, a to zo strany mnohých príjimateľov, je, že je príliš komplikovaná, predstavuje obrovskú záťaž. A my sme navrhli, a možno si na to spomeniete, sme, e, predložili sme 80 návrhov na zjednodušenie a všetko, čo som počul zo strany rady alebo členských štátov, riadiacich orgánov, e, bolo pozitívne. Teda bola tu e, celková spokojnosť e, s tým, že poprvýkrát ide komisia správnym smerom, menej kontrol, menej auditov a viac flexibility pre ľudí, ktorí chcú realizovať politiku súdržnosti v teréne. A keď sa pozriem na ten počet 2100 pozmenujúcich návrhov, tak už len to číslo jasne hovorí o tom, že mnohé z týchto opatrení na zjednodušenie bude vlastne potlačených, negovaných mnohými z týchto návrhov, pretože samozrejme tam bude e, povinnosť prekladať správy a tak ďalej. Ale ja skutočne chcem podporiť spravodajkyňu pani Krell v jej žiadosti o to, aby e, ste k tomu pristupovali rozumne a naozaj podporili tie návrhy, ktoré sú maximálne dôležité pre tento, túto inštitúciu ale aby eh, ste sa vzdali toho, čo, by, eh, čo nie je také eh, dôležité a čo by naopak stiažilo život tých, ktorí realizujú túto politiku v teréne. Druhá poznámka, to ste spomenuli viacerí, a to sú tie a to je tá linka medzi fondami a európskym semestrom. Toto nie je úplná novinka, ale je to vývoj nad e, ten aktuálny stav. A v mnohých návrhoch sme videli, že je tu žiadosť o nižšiu synergiu, menšie synergie na jednej strane medzi fondami, na druhej strane e, medzi mm, európskym semestrom. A Európska komisia teraz pracuje na prepracovaní európskeho semestra, nielen na e, prepracovanie jeho štruktúry, ale aj pozeráme sa aj na investičné e, medzery a na celkovú úlohu. A myslím si, že by sme vyslali nesprávny signál, keby sme e, podkopali ten, ten link medzi uh, uh, fondami a uh, semestrom. Ja si myslím, že to by bola obrovská strategická chyba. Myslím si, že treba, aby sme zostali súčasťou tohto cvičenia, ale na to, aby som vás upokojil, tak DG Regio a nie DG Fin bude viesť tento proces. Nikto nechce e, v tejto otázke nič meniť, ale na druhej strane dáva zmysel, aby naše investície boli videné v širšom kontexte verejných investícií. A mm, aj preto chceme, aby tu boli tieto dve cvičenia, aby bola medzi nimi súvislosť a prepojenie. A ďalšia vec, O tom sa dnes nehovorilo toľko, ale je to pre nás veľmi dôležité a nakoniec sa to aj týka tej e, prvej témy a to je e, strednodobé hodnotenie. My sme už poskytli e, veľkú flexibilitu v našom návrhu. Spomente si, že riadiace agentúry môžu zmeniť svoje priority financovania bez toho, aby žiadali komisiu o schválenie. Teda je tu oveľa vyššia flexibilita a verím, že aj vlastníctvo priamo v teréne, ale naďalej sa domnievame, že v istom bode bude treba urobiť akúsi revíziu a zistiť, ako vyzerá aktuálna situácia po niekoľkých rokoch implementácie. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby toto strednodobé hodnotenie bolo aj, e, alebo dávalo zmysel. A preto e, nepodporujeme naozaj také pozmeňujúce návrhy, ktoré by toto spochybňovali. Áno, stabilita, kontinuita je veľmi dôležitým princípom politiky súdržnosti. E, týka sa značného obdobia a určite, e, keď sa pozrieme na migračnú krízu, tam sme neboli schopní e, nájsť spôsob, ako preprogramovať, e, pretože všetko už bolo dané. A toto je pre nás jednoducho neakceptovateľné. Preto E, chceme mať toto hodnotenie uprostred obdobia. E, je to veľmi dôležité aj pri tejto miere flexibility a preto naozaj e, obhajujeme toto svoje stanovisko. A tretia téma sa týka pokrytia nariadenia o spoločných ustanoveniach CPR pretože tu e, sa to týka aj e, generálneho riaditeľstva e, Home to súvisí s migračnou e, krízou. E, tu nechcem hovoriť o rozpočtovej mechanike, ale ak e, napríklad je migračná kríza, potom ide o príjmanie, integráciu migrantov, tu sú iné fondy, je tu aj sociálny fond, regionálny rozvojový fond, ale je tu aj fond pre azyl, migráciu a preto je dôležité, aby sme mali tieto fondy pod jednou strechou. A nakoniec, mm, to ste spomenuli a chcem poďakovať e, spolu spravodajcom, ak som tomu správne rozumel, tak e, teraz je tu možnosť príspevku do e, Invest EU, toto teda je opäť v hre, nie je to vypustené tak, ako to bolo v predchádzajúcej verzii. Ale táto možnosť, ak som to správne pochopil, e, bude možná až po strednodobom hodnotení, teda po roku 2025. A ja sa domnievam, že toto je pomerne neskoro. Opäť neviem, prečo by sme nedovolili členským štátom. Opäť to je možnosť, to nie je povinnosť prečo by sme nemali umožniť členským štátom, aby využili túto možnosť už skôr. Nebudem eh, komentovať ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú financií. Len ešte jedna poznámka. Musíme postupovať obozretne, pokiaľ ide o štatistiku. Všimol som si, že eh, viacero na pozmenujúcich návrhov sa týkalo eh, <clears throat> tých referenčných hodnôt regionálneho členenia, čo je možné a čo už je dostupné nemôžeme eh, všetko meniť, ak niektoré veci sa budú pri, prijímať až neskôr. Opäť, eh, však ako som povedal, nechcem sa púšťať do uh, diskusie na témy financovania, spolufinancovania a podobne, pretože to ide nad rámec uh, nášho alebo môjho osobného e, portfólia alebo mandátu. Ďakujem. To boli pripomienky komisie, ale ďalší zástupca tu nie je, takže hm, pani Král, chcete sa k tomu vyjadriť? Len ešte jednou vetou k transferom e, do Invest EU. To sme ešte nerozhodli, ale Mm, mám lepšiu predstavu o tom, ako bude vyzerať lepší kompromis. Je lepšie mať predstavu o tom, ako by mohol vyzerať lepší kompromis, ako keby som nevedela nič, alebo že nebudú žiadne transfery. Takže môžeme o tom otvorene samozrejme spolu diskutovať, ale to rozhodnutie ešte prijaté nebolo. Uvidíme, ako to dopadne. A ako ste ako vidíte, cez naše pozmenujúce návrhy, Andrejové a moje, chceme najprv využiť všetky možnosti, aby členské štáty mali možnosť využiť prostriedky v koheznej, v koheznej politike a netransferovať ich do Invest EU. A preto obidva navrhujeme, aby to bolo možné, táto možnosť členským štátom daná až posledný rok, posledné obdobie. Ale to je súčasťou diskusí o kompromisoch a uvidíme, budeme snáď zajtra múdrejší a budeme toho vedieť viac. Ďakujem. Mr. Novakov, would you like to take the floor? No, not now. Not on the... Ďakujem pekne, pán Novakov. Chcete sa vyjadriť? Nie, nie v tejto fáze. Chýbal ste mi. Ja som tak rátala s tým, že sa prihlásite a všetko nám vysvetlíte. Ale pani Krel to spravila. Chcete sa ešte vyjadriť? Nie? Dobre? Áno, nech sa páči. Ja samozrejme neprepasiem túto príležitosť. Keď predsednička výboru káže, aby som sa vyjadril, tak sa vyjadrím. Prepačte, som prišiel neskoro, ale viete si predstaviť, e, momentálne situácia v parlamente je dosť turbulentná, viacero správ prebieha naraz, ale nestažujem sa. Úprimne povedané, CPR to je niečo, s čím vstávam a zaspávam posledného pol roka. Je dobré, že je tu veľa kolegov, ktoré majú to záujem a počet pozňujúcich návrhov o tom svedčí. 220. 10 e, dní som pozeral všetky tie pozmeňujúce návrhy. Už mám predstavu, ako budú vyzerať kompromisy, ale o tom budem najprv diskutovať s pani Krel e, ako so spoluspravodajkyňou a potom samozrejme s tieňovými spravodajcami. Ja si myslím, že a tu podporujem to, čo povedal pán Muštinár, Muštináru, že táto na predstava, že by sme to odložili na neskôr, to je nebezpečné. A ja som veľmi rád, že pani predsednička tvrdo stojí na stanovisku, že musíme hlasovať v januári, pretože to by bol zlý politický signál, ktorý by sme vyslali, ak by sme, by sme akoby povedali, že nie sme pripravení a nikto nebude venovať E, pozornosť tomu, že sa trápime rozpočtom a Brexitom a podobne. Jednoducho musíme priniesť výsledky a myslím si, že máme viac ako dosť času momentálne na to, aby sme o tom diskutovali už pol roka, odkedy sme menovali, boli menovaní ako spravodajcovia a prvé návrhy, odkedy boli predložené prvé návrhy. Čo sa týka transferov, ja viem, že to bude taký horúci zemiak tejto diskusia. Nemáme na to jednoznačnú ľahkú odpoveď. Určite ma každý podporí, že by sme mali niekde nájsť tú deliacu čiaru pre transfery. E, zaznel tu názor, že Connecting Europe Facility je veľmi dobrý program. Nespomínam si, že by niekto povedal, že Spájame Európu je zlý program. A dobrých programov Európskej únie je množstvo, ako Erasmus e, pre, podnihať, pre mladých podnikov podnikateľov. Mal by to ísť cez politiku súrožnosti? Nie, nie. Pretože je to pre nás dôležité, nájdeme na to samostatný rozpočtový riadok. Ale ja to cítim, vnímam to, že je tu akási taká tichá hospodárska súťaž, kto si ukradne viac politiky súdržnosti. Neviem prečo, ale momentálne sme tvrdo diskutovali o tých desiatich miliardoch ako transfer na Connecting Europe a nikto nežiadal 20 miliónov. A dokonca ešte viac. Viete si predstaviť, ak by sme sa vybrali touto cestou, tak fond súdržnosti by bol najnižší v porovnaní s ostatnými programy, ktoré máme v Európskej únii. Za toto bojujeme? Ľudia, ktorí nie sú v tejto miestnosti, si pomyslia a budú merať to, čo robíme, nie tým, čo hovoríme, ale tým, čo robíme. Takže toto CPR a ďalší viazačný finančný rámec budú dôkazom toho, nakoľko veríme v Európu. A táto hospodárska súťaž medzi nami, táto konkurencia medzi nami, medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami, táto konkurencia nikomu nepomáha, iba populistom, ktorí sú vonku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za diskusiu. Chcete zareagovať mm, k vašim pozmenujúcim návrhom? Áno. No viete, toto je politická diskusia. O čom je politika súdržnosti? O tom, aby sa peniaze dostali do tej škatulky politika súdržnosti, alebo ide o to, aké výsledky to priniesie. A môže fond súdržnosti, ktorý bol vytvorený okrem iného aj preto, aby investoval do infraštruktúry. Takže ak to môžeme skombinovať, ak môžeme zobrať peniaze z, z fondu súdržnosti a prenesieme to do Spájame Európy, Hovoríme o tom istom. Pre mňa hlavnou otázkou bude to, či v konečnom dôsledku pri všetkých tých kompromisoch, ktoré máme na stole, čo prinese najviac pôžitkov občanom, kde môžeme najviac prispieť európskou hodnotou e, do Európy, ktorá prináša výsledky, ktorá investuje. Ja osobne e, mne to jedno, či tie peniaze na politiku súdržnosti sú tak jasne uviazané, čo, ju, čo je prepojené na dopravu a ako sa hádajú výbory medzi sebou. Pre mňa je dôležité to, čo splníme priamo v teréne, aké budú výsledky. Takže majme na pamäti, že niekedy tie bitky sú jednoducho hlúpe, čo sa má ako nazývať a pod akou nálepkou to bude. Ide o projekty a o ľudí, o, o ľudí, ktorí stoja za týmito projektami a o tom sú aj pozmeňujúce návrhy o tých ďalších 20, 20 miliard, pretože všetci experti sa zhodnú na tom, že Connecting Europe Facility spájame Európu tento fond dáva tú pridanú hodnotu, ktorú všetci potrebujeme v Európe. A keď sa pozrite iba na fond súdržnosti, tak to nám neumožní v Európe investovať všeobecne do koridorov. Opäť budeme financovať iba národné projekty cez národné obálky. Ja som proeurópsky poslanec, čiže ja som za to, aby sme investovali do európskych koridorov a nie len do národných projektov. A Smiešne na tom je to, že vo vašom prípade, vo vašom členskom štáte v Bulharsku je obrovská potreba investícií do infraštruktúry. Takže chcete, aby Európa pomohla vašej krajine a investovala cez Connecting Europe Facility, alebo chcete radšej, aby Číňania v končnom dôsledku to nahradili a spravili všetky investície. Ja som za európsky prístup. Ďakujem vám, pani predsedníčka. Now... Ďakujem. Takže teraz e, pani e, Krell a potom pán Olbricht. Takže v skutočnosti naozaj sa čudujem. Keď ste teraz hovorili o tom, na čo slúži kohezná politika, na čo kohezný fond, uh, tak e, naozaj e, tu išlo o e, pomoc najmenej rozvinutým členským štátom, aby mohli reago- re- realizovať veľké štrukturálne projekty. A práve preto že tieto krajiny urobili veľký pokrok, dostanú menej 45 z koheznej politiky, ale to nemá nič spoločné s koheznou politikou, ale s infraštruktúrou. A pokiaľ ide o CEF, to je úžasný nástroj, pretože prepája regióny, ale e, to vy určite viete, od začiatku sa tu viedol boj aby e, tieto projekty boli aj náležite financované. A žiaľ, e, členské štáty nie sú pripravené e, spolufinancovať, nebudem vám hovoriť ktoré, ale mnohé brzdia tieto projekty. Ale kohezná politika je niečo iné. V koheznej alebo v politike súdržnosti je vlastne zakotvené a že je organizovaná e, tak, e, a to trvá istý čas, že regióny e, podporujú rozvoj tak, aby sa vyrovnával hospodársky, sociálny status a úroveň. Tu vlastne potrebujeme podporiť tú pridanú európsku hodnotu. A tu e, skutočne nemôže e, vystupovať jedno proti druhému. A e, dnes naozaj máme problém, máme menej peňazí, vydávame ich na viac oblastí, než ako to bolo pred desiatimi rokmi, keď si zoberieme, koľko peňazí sme mali pred desiatimi rokmi a čo sme navrhovali a aké témy tak e, keď sa pozrieme aj na e, CEF alebo Horizon alebo mnohé ďalšie projekty a na politiku súdržnosti, tak e, všetky si musia podeliť ten istý rozpočet a toto je problém, ktorý my jednoducho nevyriešime ale nemôžeme sa obviňovať, ty nerobíš dosť, alebo ten nerobí dosť. E, jednoducho Nemôžeme tieto projekty stavať e, proti sebe a pokiaľ ide o Bulharsko, tak e, to je práve krajina, kde regiónu nie sú dostatočne rozvinuté a teda potrebujú prostriedky z politiky súdržnosti aby rozvíjali infraštruktúru a to mm, jediné, kde naozaj je táto e, veľká európska pridaná hodnota, e, tak e, to sú tie projekty, ktoré prepájajú regióny, ktoré pomáhajú rozvíjať e, tieto zaostalé regióny, ale tu musí byť aj pripravenosť e, členských štátov e, dobre organizovať využívanie a pripájať sa k týmto cezhraničným projektom, ale toto nie je len otázka peňazí a ja to hovorím celé roky. Ehm, keď si spomenieme na projekty medzi Španielskom a Francúzskom, ehm, tak e, vlastne nemôžeme sa pustiť na tú cestu, že sa tu budeme navzájom obviňovať, ty si lepší, ja som lepší, alebo ja to viem lepšie. Takto to jednoducho nefunguje. Ehm, tu budeme musieť spájať sily. Ďakujem. Naozaj pre mňa je veľmi, dôležité, <laughs> veľmi ťažké eh, zachovať si eh, túto funkciu eh, predsedničky, pretože som aj tieňová správodajkynia, tiež som bulharka, viackrát ste tu Bulharsko spomenuli, ale ja chcem zareagovať na pána Van Mintelburga, keď tu hovoríme o investícii do infraštruktúry v Bulharsku. Tu je obrovská potreba eh, pre rozvoj eh, tejto krajiny. Bulharsko je malá krajina uprostred Balkánu. A to prepojenie s našimi susedmi, eh, toto je jedna z hlavných otázok nášho rozvoja v Bulharsku. A preto jedno z možných riešení je, áno, eh, Connecting Europe Facility, ale eh, pre cezhraničné projekty, ktoré umožnia malým krajinám alebo stredne veľkým krajinám ako Bulharsko eh, investovať časť peňazí z kohezného fondu do týchto cezhraničných e, projektov. Takže tu vidím možnosť pre kompromis vrátanie toho príkladu Bulharska. Pán Olbrich, vy ste chceli teraz hovoriť? Môžete teraz. Eh, mám rád túto diskusiu, diskusiu, pretože sa často vraciame úplne eh, na bod nula. A, eh, teda začnem takto. Ak budeme hovoriť o politike súdržnosti, je to pravda. Všetky politiky sú o, poli- o súdržnosti. Všetky politiky sú o súdržnosti aj preto eh, holandská vláda preferuje možnosť, že nebudeme mať nejaká, nejakú súd, politiku súdržnosti, pretože vlastne tá súdržnosť je vo všetkom. A prečo? Lebo toto sú nástroje, metódy, ktoré by mali byť eh, používané pre tých najslabších, citujem ale e, miestne mm, vlády v Holandsku alebo lokálna úroveň e, hovorí, že e, vlastne dôležité sú investície. A pokiaľ ide o kohezný fond, ja som bol starostom a zúčastňoval som sa debaty o maastrichtskej dohode a Kohezný fond má, mal pomôcť e, slabším krajinám pripraviť sa, rozvíjať sa, aby e, vstúpili do eurozóny. A toto e, bolo určené za presných podmienok menej než 90 hrubého domáceho produktu. Ale dovolte mi pripomenúť, že kohezná politika nie je len o peniazoch. Táto politika je o metóde. O metóde, ktorú op- opísala pani Krell. Ide o riadenie, ide o spoluzodpovednosť, e, ide o e, dobrú správu, o plánovanie, o e, učenie sa všetkého. Toto je politika súdržnosti. Je možné robiť všetko z Bruselu? Áno. Je možné centralizovať všetko? Áno. Bude to rýchlejšie? Určite áno ale výsledok hm, súdržnosti nebude dosiahnutý, pretože tu ide o spoločné riadenie. Takže urobme si domáce úlohy doma. A preto e, komisár Kalas navrhol, aby sa e, peniaze z kohezného fondu preniesli do CEF, aby sa podporili cezhraničné projekty a e, tu išlo o energiu a o digitálny trh. A pán Kalás nám povedal, že to e, urobil e, z týchto dôvodov, ale už to nikdy neurobi. A prečo? Mm, pretože to bolo len z dočasných dôvodov, možno si spomínate na tú debatu. A dnešná otázka je, prečo komisia nedala peniaze od začiatku do CEF. A prečo ich dáva do národných obálok a potom ich berie z národných obálok. Toto je úplne proti logike, je to proti dohode. Tu nejde o to, že nechceme dať peniaze. My chceme zmeniť politiku. Keď zoberiete peniaze z kohézie a dáte ich do CEF, idete z jednej politiky do druhej politiky, od jednej metódy k druhej metóde. Nejde o to, že je to zlé, ale mohli to urobiť predtým a mohli to dať do CEF a mohli povedať, menej peňazí bude na uh, e, koheziu. Ale prečo to vzali z národných obálok a uh, chcú to dať do uh, e, CEF? Chcem zopakovať, čo som povedal. Myslím si, že celá táto myšlienka je zlá. ERTF je úplne iný fond. Uvažujme nad tým, ako úplne zničiť politiku súdržnosti. Zoberieme e, z politiky súdržnosti, dáme to do CEF, dáme to na výskum a bude to robiť Brusel. Bude to rýchlejšie. Jednoducho zničme to. Ja som úplne proti. A to preto, lebo ERDF e z definície je fond, ktorý má mať zdieľané riadenie. Toto je špecifikum tohto fondu. Čiže ERDF e a posielanie prostriedkov do CEF, to je úplne zbytočné. Ja si myslím, že táto myšlienka je síce krásna, ale ja mám aj iné myšlienky, kde, kde by sa dali všade zobrať peniaze, odkiaľ by sa dali brať peniaze. Zoberme to z CEF a dajme to do ERDF napríklad. Aj toto je kreatívna myšlienka, rovnako kreatívna ako tie predchádzajúce návrhy, čiže mali by sme o tom prestať rozprávať, hoci je to zaujímavé ale hovoríme o tom v tomto výbore eh, REGI a tu hovoríme o riadenom, o spoločnom, zdieľanom riadení. A keď to tak nebude, tak to nebude kohezná politika. A ďakujem, tento výbor by mohol hneď aj zavrieť dvere a môže skončiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Zahra, ďakujem eh, veľmi pekne, pani predsednička. Niekedy je to celkom dobré Eh, hovoriť o tom, o čom sa hovorilo v iných výboroch. Eh, vo výbore pre kontrolu rozpočtu eh, sme teraz preberali zvláštnu správu Dvora auditorov a tejto správe sa hovorí o tom, ako členské štáty prostriedky, ktoré sa predpokladajú v rámci koheznej politiky, používajú na rozvoj dopravných sietí Áno, použili uh, tieto prostriedky na základe tých trás, ktoré členské štáty nahlásili. Ale vybudovali vnútrozemskú dopravnú sieť a tam, kde dochádza Eh, k, alebo kde malo dojsť eh, k cezhraničným eh, dopravným trasám, tak tam zastavili 15-20 kilometrov pred hranicou. Tak podľa mňa toto nie je európska myšlienka, že projekty, ktoré boli naplánované 20 rokov a dlhšie, pokiaľ ide teda o tieto vnútrozemské dopravné siete, tak dobre, tie boli vydupnuté vybudované, e, vybudované boli nejaké železničné trate, ale e, je to proti myšlienke, že chceme mať prepojenie bez ohľadu na štátne hranice. Chceme občanom Európskej únie dať možnosť e, rýchlejšie dostať sa po európskych trasách z miesta A na miesto B. A preto varujem pred e, používaním nejakých alebo e, prevádzaním týchto peňazí do malých fondov. A potom sa totiž to nedosiahne ten spoločný cieľ, ktorým je kohezia alebo súdržnosť. A už ho nebudeme mať e, na zreteli, tak ako to povedali iní. Ďakujem, pán Novák. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že táto rozpráva mi e, chýbala veľmi dlho. E, bola to rozpráva, ktorú, ktorá bola jedna z najlepších, ktorú som mal vo výbore a naozaj ma tešila táto rozpráva. A tak e, ráno bola ešte zaujímavejšia rozpráva, tak to ľutujem ešte viac. Bulharsko tu bolo spomínané. Jedine e, pán Olbrich e, nespomínal bulharské predsedníctvo, ale má kravatu bulharského predsedníctva, takže e, patrí k nám. Pán Van Brusen hovoril, že je proeurópsky europoslanec, to znamená, že je prorumúnsky, probulharsky, pročesky a to je výborný začiatok našej rozpráva, rozpravy. A Všetci sme e, výhercami e, v takejto situácii. A môžem ísť ešte ďalej po návrhu pána Olbrichta. Môžeme e, mať transfery zo sociálneho fondu, môžeme mať transfery z Fondu pre rozvoj vidieka do nástroja European Connectivity alebo Connecting Europe. Ale to je nekonečný príbeh. Nemali by sme už súťažiť eh, v tomto smere a mali by sme byť úprimní voči sebe, eh, pokiaľ ide o koniec eh, koheznej politiky alebo koniec kohezného fondu. Znamená koniec integrácie rôznych členských štátov a Viete, Číňania budú našim najmenším problémom, keď prestaneme financovať e, naše štáty z kohezného fondu. Nikdy to nie je také jednoduché. Viete, že 70 všetkého, čo sa investuje e, z kohezného fondu, sa vracia naspäť e, tým, ktorí na začiatku poskytli finančné prostriedky. A som si istý, že sa nám podarí dosiahnuť vyvážený kompromis ale tak či onak eh, si cením, že sme viedli a tú rozprávu v tom čase, keď sme ju viedli. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým. Bolo to naozaj veľmi užitočné a som si istá, že spravodajcovia si ocenili naše pripomienky a očakávam ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov a budeme ďalej viesť túto rozpravu a budeme tam hľadať kompromisy. Využijeme ten čas, ktorý máme do januára čo najlepším spôsobom. Takže ďakujem vám, ďakujem vám za diskusiu. Bol to posledný bod nášho programu na dnešné zasadnutie. Pokračovať budeme zajtra o 9.00 a my plánujeme e, stretnutie koordinátorov, ktoré by malo začať o 15 minút, o 3 čtvrte na 6. Mohli by sme začať už teraz, mohli by sme teraz začať e, stretnutie e, koordinátorov, je to v poriadku, ďakujem veľmi pekne. Takže budeme pokračovať s chôdzou koordinátorov. A teraz pozývam našich hostí z komisie. A teda chcela by som požiadať všetkých z komisie a tí, ktorí sa nezúčastňujú chôdze koordinátorov, aby opustili miestnosť. Ďakujem.